predseda, vážení poslanci a poslankyne. Vítam zaangažovanosť a tvrdú prácu parlamentu, príslušných výborov a samozrejme aj pani spravodajkyne pani Lope Fontane za rýchlu prípravu správy Európskeho parlamentu. Vy ste naozaj robili všetko, čo bolo vo vašich silách, aby ste eh, postupili pred eh, s týmto spisom a som naozaj rada, že parlament súhlasí s komisiou a s jej ambíciami a cieľmi pre ESF+. Takisto sa snažíte podporovať pilier súvisiaci s sociálnymi právami a s európskym semestrom. Vytvorí sa tu väčšia pridaná hodnota pre koncových používateľov, teda pre občanov ehm, zabezpečenie e, zdravotnej starostlivosti a zameranie zdravotnej starostlivosti na tých, ktorí najviac potrebujú a príspevok e, sociálnom rozmeru Európskej únie. Toto všetko je tu e, a program ESF Plus e, prispieje k sociálnejšej Európe. E, parlament prišiel s rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi. Vítam ich, pretože objasňujú text alebo pridávajú či menia niektoré prvky. Pri niektorých trošku váhame. Tematické zameranie je najdôležitejšie vystihnuté eh, v týchto pozmeňujúcich návrhoch. Eh, sú tu obálky, národné obálky VZF+, eh, pozmeňujúce návrhy parlamentu zachádzajú ešte ďalej ako náš pôvodný návrh a takýmto spôsobom by sme zabranili národným štátom, aby pomali naozaj tým, ktorí to najviac potrebujú a Vieme, že členské štáty potrebujú reagovať na problémy, ktorým čelia a ktoré sú identifikované v rámci semestra. E, pokiaľ ide o zamestnanosť a e, sociálne inovácie, náš návrh e, sa snaží dostať fond, súčasný fond bližšie k tým, ktorí ho potrebujú, ale chcela by som opäť zdôrazniť, že je potrebná flexibilita. Opätovné zavedenie fixných e, percentuálnych hodnot e, by opäť stiažilo možnosť reagovať na e, nové výzvy a parlamentá výbor NV navrhujú e, rôzne e, pozmeňujúce návrhy súvisiace so zdravím a viacerí vyjadrili e, túžbu ponechať ten zdravotný aspekt ako samostatnú časť toho fondu, tak ako je to doteraz. A takisto je tu vyjadrená túžba dosiahnuť väčšiu synergiu a koherentnosť medzi programami. A tento fond by mal pomôcť aj e, tým, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva a tým, ktorí pripravujú politiky. To, čo sa navrhuje pre oblasť zdravotníctva, by malo dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia, ale e, tam, kde je to relevantné, e, zdravotné aspekty by sa mali riešiť vždy pri prostriedku vynakladaných na sociálne otázky. Ako vždy veľmi rada si vypočujem vaše stanoviská. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz otvárame rozpravu. Vypočujeme si výbor pre rozpočet, pani Glonek Moran. Kolega. Ďakujem. Nariadenie ESF Plus to je možnosť e, dať spravodlivé účinné nástroje pre sociálnu Európu, ktorú si my ako socialisti a demokrati želáme už dlhé roky. Správa aj výbor pre rozpočet e, túto dobrú správu podporili, ale chcem zdôrazniť tri nasledujúce priority. Revalorizácia fondu, ktorá je určená najviac nevyhodneným vrstvám obyvateľstva a boj proti nezamestnanosti, ale je taktiež záruka pre deti, potom e, podpora pre potravinové banky a mimovládky, ktoré e, tu sú činné, boj proti sociálnej exklúzii a taktiež nevyhnutná rovnováha medzi fondami takto spojenými, mm, čo dáva mm, flexibilitu na to, ale bolo potrebné bojovať na výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti a chcem sa poďakovať kolegovi Brando e, Bonifej, ktorý mm, bojoval napriek odporu istých politických síl, ktoré ale e, sa tvária, že sú pokrokové. To som chcela povedať. Tento fond bude e, súčasťou CFP a teraz je na rade, aby e, ho sprístupnila čo najväčšiemu počtu. Sorry, but right now, according to... Podľa očakávaní môžeme prijať iba 23, takže teraz je trošku neskoro. A teraz pán Georgi Pirinsky e, za Vývoj pre rozpočtovú kontrolu. Nech sa páči. E, Vývoj pre rozpočtovú kontrolu je presvedčený, že ak sa tento fond bude spravovať e, spoločne, tak e, prispeje e, k svojim cieľom a k cieľu, ktorým je dosiahnuť sociálnejšiu Európu a Európu, kde budú dodržiavané sociálne práva stanovené v tom istom nariadení a na základe tohto cieľa ESF Plus podporí viaceré ciele, ktorým prvým je e, zlepšiť prístup e, ku e, kvalitnému, održiteľnému zamestnaniu, kde sa dodržiavajú všetky zákony v oblasti pracovného práva, kde sa budú zamestnávať mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní, neaktívni ľudia a kde sa bude podporovať sociálna ekonomika. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne. A teraz Mercedes Breso pre výbor reči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. Ja sa tiež vyjadrím iba k niekoľkým bodom správe, ktorú sa pripravil výbore reči. Chcela by som zdôrazniť, že v porovnaní s textom komisie v texte Európskeho parlamentu pripisujeme väčšiu úlohu regiónom a riadiacim orgánom, tak aby sme mohli zaručiť lepšiu efektívnosť cieľov návrhu a takisto lepšiu koordináciu medzi eh, fondom ESF Plus a regionálnymi fondmi. Som naozaj veľmi rada, že komisia chce zjednodušiť regulačný rámec a nadvezuje na ďalšie fondy. To je podľa mňa dôležitý faktor a zlepšenie. No a nakoniec návrh komisie e, prepája európsky semester a odporúčania pre e, krajiny a investície do ESF, ale musí tu byť istá flexibilita pre riadiace orgány, či sú e, vnútroštátne alebo regionálne. Musia zobrať do úvahy priority pokiaľ ide o investície, kde a kedy budú potrebné. Je tu teda lepšie prepojenie medzi koheznou politikou a európskym semestrom, tak aby sa mohli zlepšiť sociálny rozmer. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalším rečníkom je Petra Kamerevert pre výbor pre kultúru. Spoločnosť sa musí podielať na tom, čo sa deje, ale e, zatiaľ máme v Európskej únii e, problém, e, pokiaľ ide o spravodlivosť pre všetkých, keďže vzdelanie stále vo veľkej miere závisí od rozpočtu rodičov. Máme tu Erasmus Plus program, ktorý by sme chceli naozaj uplatniť v rozsiahlej miere Chceli by sme rozšíriť Erasmus+, plus, tak aby to boli lepšie možnosti aj na využívanie ESF+, Plus v oblasti vzdelávania, tak aby sme tu dosiahli e, synergie medzi fondom ESF a programom Erasmus+. plus. Treba pripraviť e, aktivity v oblasti e, mobility a takisto treba využívať poznatky z cezhraničných projektov Ehm, treba prerobiť eh, tento eh, väčší eh, kruh chudoby, ale budeme môcť byť úspešné vtedy, keď využijeme všetky skúsenosti, medzi tieto skúsenosti patria skúsenosti zo zahraničia. Členské štáty by mali naozaj využiť to, čo je k dispozícii a mali by postaviť otázku vzdelania na vrchol svojich priorít. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel požiadať všetky, aby sa držali prideleného času. E, všimol som si, že členovia výboru, e, teda e, členovia z SAD presahujú pridelený čas. A teraz pán Chrysogonos, a mám taký pocit, že nie je tu, tak keď nie, tak potom pán pani post pre, za výbor Libe. Pani komisárka, našim hlavným e, cieľom e, vo výbore LIBE bolo e, chrániť ľudí, dať im moc a nástroj do rúk. Chceli sme sa postariť o, o to, aby projekty budúcnosti boli inkluzívne, aby boli čo najmenej diskriminačné aby umožnili každému mať lepšie výhliadky a perspektívy do budúcnosti. Mali by sme konečne ukončiť systém diskriminácie a vylúčenia a mali by sme ukázať, že to, čo je v našich zmluvách, berieme naozaj veľmi vážne. Chceme to dosiahnuť pomocou tohto fondu. Naša spoločnosť sa stane udržateľnou spoločnosťou, ak to naozaj urobíme. A my sme podpísali agendu do roku 2030 pre udržateľný rozvoj a toto všetko by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Chcel by som na záver vyjadriť svoju vďaku pani spravodajke, pani Lope Fontáne, ale aj Brandonovi Benufe za vynikajúcu spoluprácu počas stretnutí tieňových spravodajcov. Ja som dodržala svoj čas. Ďakujem veľmi pekne, máte pravdu. Naozaj, Soraya, ste nepreziahli svoj čas ani o sekundu. A teraz za výbor fám pani Kozlovská-Rajvič. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený, vážená pani komisárka, dámy a páni. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. ESF Plus totižto, pro, ktorý bojuje proti nezamestnanosti, e, bojuje za mobilitu a za iné záležitosti. To je pozitívne a poznáme to. My sme predložili niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkali e, rozdielneho postavenia mužov a žien. Nezabúdajme na to, že problémy majú rôzne príčiny pri mužoch a ženách. E, e, pracovná neaktivita žien častokrát je spôsobená tým, že sa musia starať o deti, a u mužov to môžu byť často zdravotné problémy. Takže to treba mať na pamäti. Možnosti starostlivosti pre deti a taktiež profilaxia v prípade mužov. Je to obsiahnuté v tomto fonde a preto chcem povedať, že som veľmi rada, že tam budú aj prostriedky pre nediskrimináciu a taktiež otázka práv mužov a žien. Ďakujem. Pán David Kaza za EPP. Európska únia by mala byť sociálnou úniou, kde sa pod podnikajú konkrétne opatrenia v sociálnej oblasti. Potrebujeme mať e, lepšie nástroje na vysporiadanie sa so sociálnymi výzvami. ESF plus k tomu chce prispieť, ale treba to ešte podľa mňa posilniť. Aj naše návrhy sa musia vždy zameriavať na potreby spoločnosti. Hlavne, keď tie isté problémy majú dopad na životy a prácu Európanov. Európsky sociálny fond bude investovať do európskych občanov a pomôže ľuďom hľadať si prácu, pomôže zamestnávateľom a podporí aj silné investície v potrebných oblastiach. Čiže Európa by mala byť konkurencie schopnejšia bez toho, aby e, opomenula e, svoj svoju sociálnu stránku. Treba sa poučiť z toho, čo sa nám doteraz podarilo a čiže zvýšiť účinnosť a synergie všetkých týchto programov. Sociálna súdržnosť podľa mňa bude zvyšovať aj sociálnu spravodlivosť, budeme konkurencie schopnejší a pokúsime sa to všetko dosiahnuť. V správe je to dobre zakotvené. Ďakujem teraz v mene socialistov a demokratov pán Benifej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Tento nový fond má zásadnú úlohu prepracovať pilier sociálnych práv mať tam niečo konkrétne pre každodenný život Európanov a preto som pyšný aj na moje pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Zlepšili sme e, text komisie, boj proti sociálnej exklúzii a chudobe napríklad, potom e, prostriedky pre mladých e, sa zvýšia, aj digitálne zručnosti, ale aj sociálna inklúzia a boj proti chudobe. Ehm, zameriavame sa aj na osoby s postihnutím, aby sme prispôsobili školenia a vzdelávanie. Európsky sociálny fond ehm, taktiež bude môcť doplňať príjmy napríklad v oblasti inklúzie a videli sme to napríklad nedávno v Taliansku implementované a ide aj o to, aby samozprávy mohli mať prístup k tomuto fondu a financovať teda programy na eh, integráciu na miestnej úrovni. Eh, dlhé roky sme bojovali za nový program eh, v prospech detí a konečne to máme, aby deti zo znevýhodnených alebo chudobých prostredí mohli mať prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, slušnému bývaniu a dostatočne vyváženej strave. Takže náš text je ambiciózny, je hodný Európskeho parlamentu. My eh, obhajujeme práva osôb eh, a vďaka tomu by sme mohli opäť dať dôveru v tieto projekty, ktoré sú pre nás spoločné v Európe. Ďakujem za vaše vystúpenie dynamické. Teraz pán Hoc za EKR. Tento nový e, sociálny fond plus e, posilňuje európsky rozmer, e, predstavuje to investície hlavne do ľudských zdrojov. My chceme, aby súčasný pracovník sa mohol zorientovať v modernom svete, kde globalizácia všetko komplikuje a jeho práca alebo pracovné miesto musí byť lepšie, jeho situácia musí byť stabilnejšia musí to eh, dávať nástroje na vysporiadanie sa s novými výzvami. Ale možno, že dostatočne nezdôrazňujeme otázky, ktoré sa týkajú napríklad lepších eh, výhľadov pre mladých a taktiež podpora menšinám, napríklad rómskej a taktiež podpora mikropodnikom alebo malým a stredným podnikom Treba posilniť aj účasť členských krajín na zdieľanom hospodárstve. Ďakujem. Teraz za ALDE pán Selimovič. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi, spoluspravodajcom aj výboru za odvedenú prácu. Táto toto je hlavný finančný nástroj EÚ, umožňuje investície do ľudí, zvyšovať súdržnosť, spravodlivosť a taktiež konkurencieschopnosť v Európe. My sme dlho o tom diskutovali a dohodli sme sa na cieľoch. A sú tu aj odporúčania pre jednotlivé krajiny v kontexte európskeho semestra. Ja som rád, že tu máme zameranie na sociálne hospodárstvo, digitálne zručnosti a vzdelávanie v rannom detstve a starostlivosť. Taktiež je tu podpora zamestnanosti mladých a je tu aj istá flexibilita do budúcnosti. Určite bude ešte kríza e, a je dôležitá práve e, flexibilita na to, aby sme sa s takou krízou mohli vysporiadať. Ale to, čo sa nám hlavne podarilo, je podporiť dlhodobú integráciu migrantov v jednotlivých členských krajinách EÚ. Tí ľudia tu sú, či sa vám to páči alebo nie, nech už tento problém chcete riešiť akokoľvek. Krajina jednoducho musí mať e, schopnosť aj prostriedky na to, aby spravila mm, všetko potrebné na integráciu migrantov do európskej spoločnosti. A ja som rád, že sa vám to podarilo. Taktiež treba lepšie podporovať eh, eh, rodiny, kde je iba jeden rodič a taktiež eh, uľahčiť prístup k vzdelávaniu. Nedosiahneme tým zázraky, ale každopádne to prispeje k tomu, aby Európa bola lepšia a silnejšia v nadchádzajúcom volebnom období. Ďakujem pekne teraz za zelených pán Reintke. Pani poslankyňa, vážený prítomný, vážená pani komisárka, e, sociálny rozkol je najväčšia hrozba. V EU aj referendum v Británii ukázalo, že sú tu mnohí ľudia, ktorí sa eh, boja, že sa ich sociálne problémy nebudú riešiť a my ich riešiť musíme. A to nie tým, že budeme opúšťať spoločenstvo Solidarity EÚ, eh, e ale tým, že EÚ bude sociálne spravodlivejšia a bude riešiť otázky sociálnej nerovnosti. Európsky sociálny fond je eh, hlavným ohnívkom v tejto reťazi Eh, je tu napríklad energetická chudoba, eh, zlé podmienky bývania, ale na to všetko treba prostriedky. Eh, Európsky parlament vo svojom návrhe, návrhu ukázal, že je pripravený bojovať proti nerovnostiam a rada a členské krajiny to musia teraz dokázať tiež, pretože inak ohrozujú celú budúcnosť EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za GUE NGL pani Kuneva. Ďakujem pekne, pán predseda. Rokovania o štruktúrálnych fondoch nemôžu byť riadené strachom. Buď chceme sociálnu Európu, alebo nie. Aj rozpočet sa bude ešte v budúcnosti škrtať a to ohrozuje aj riešenie sociálnych problémov. Ale sú tu nové výzvy, pred ktorými stojíme e, je tu starnutie obyvateľstva, mladí si nevedia nájsť prácu, migračné otázky a tá chudoba nás tiež stojí veľa peňazí. Európa konečne potrebuje sociálnu tvár, pretože inak Európa sa bude musieť rozpustiť, pretože e, sa ľudia budú čím ďalej tým viac búriť. A preto potrebujeme konkrétne sociálne ciele a musí to byť rovnako záväzné ako hospodárske ciele. Ďakujem. Teraz e, jednotliví rečníci. Pán Hetman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Ja som veľmi rád, že tu máme návrh komisie, ktorý sa týka Európskeho sociálneho fondu, integrácia finančných prostriedkov, komplementárnosť nástrojov, to môže mať pozitívny dopad na využívanie efektívnych týchto prostriedkov a potom aj zameranie na pracovný trh, vzdelávanie, sociálnu inklúziu. Ja som rád, že v stanovisku Európskom parlamentu je aj úloha regionov zdôraznená. Oni sú nielen príjimatelia týchto prostriedkov a majú tu aj riadiace e, úlohy, ale sú najbližšie k našim obyvateľom, majú veľké skúsenosti, preto som rád, že aj na výbore pre zamestnanosť sme sa dopracovali ku kompromisu priateľnému pre všetky politické skupiny a dúfam, že budú aj účinné rokovania s radou, aby sme to nejak nezdržiavali. Ďakujem pekne. Teraz pani Jongerius. Ďakujem pekne za slovo. Chudoba to je hamba našich národov. Každé štvrté dieťa v Európe buď mu hrozí chudoba alebo exklúzia. Tieto deti sú potom mladí a neskôr dospelí a sú to dospelí, ktorí to možno, že už nikdy ani nedobehnú. Teda to, čo nemali v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo zamestnanosti. Ja som sociálna demokratka a som na to pyšná. My sme prijali viacero iniciatív 5,9 miliard odblokoval náš parlament e, na boj proti sociálnej nespravodlivosti. Tá chudoba je nepriateľná a myslím, že vaša správa k tomu v nemalej miere prispieva. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani poslankyňa López Bermecho. Ďakujem. Pán predseda, ja by som rada začala tým, že pozitívne zhodnotím to, že tento fond existuje a tiež chceme vyzvihnúť jeho ciele. Avšak je to síce dobrý nástroj, ale je treba ho ďalej zlepšiť. Rozhodne v následovných aspektoch. Poprvé a predovšetkým je treba, aby tento fond mal v dispozícii viac prostriedkov, Ak sa totiž pracovníci ocitnú v ťažkostiach, je to spojené s nákladmi, všetko je drahšie ako v minulosti, tiež je potrebné zajistiť sociálny dialog, musia byť rovnaké príležitosti k dispozícii, musí byť k dispozícii taktiež preškolovanie, musí sa pracovať tiež v oblasti zamestnávania mladých, musíme to prepojiť s inými fondami, nielen eBest EU teda okrem InvestEU tiež musíme celý proces zjednodušiť. Rozhodne nebude jednoduché vyriešiť všetky štruktúrálne problémy, ktorým Európska únia čeli, ak nebudeme riešiť aj ostatné problémy. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani poslankyňa Ribeiro. Ďakujem. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, dúfam, že Európsky sociálny fond, ktorý odhlasuje parlament v tejto novej podobe, nepozabudne e, na priority sociálneho piliera. Na to sú potrebné dve podmienky. Predovšetkým je treba zjednodušiť tieto programy, čo sa týka prístupu k prostriedkom a tiež po druhé je treba e, stanoviť čo najvyššie kritéria v požiadavkách, aby sa rea- reálne reagovalo na skutočné potreby občanov a aby to neslúžilo len na politickú propagandu. Ak chceme prekonať prekážky vďaka tomuto fondu. Je treba zaručiť, aby sa podporovali iba tie projekty, ktoré naozaj e, umožnia sociálny rozvoj vo vyššej miere, taktiež záruka pre mladých, ktorá má za cieľ pomáhať mladým, ktorí nemajú zamestnanie alebo nie sú e, vo fáze vzdelávania. To je dôležité aj vo vidieckých oblastiach, a tam je totiž menej príležitostí. A ešte posledná poznámka, Európsko sociálny fond Ehm, musí zohľadiť eh, aj potreby regiónov. Je to predsa Európa regiónom, ktorá nás zlučuje. Musíme sa snažiť prekonávať veľké rozdiely medzi regiónmi a musíme vychádzať z konkrétnych potrieb jednotlivých regiónov. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani poslankyne Blinkevičute. Ďakujem. Nezamestnanosť a vysoká miera chudoby to sú hlavné problémy v celej EÚ. Preto by sme mali budovať sociálnu Európu, mali by sme sa snažiť implementovať Európsky pilier sociálnych práv tým, že budeme podporovať zamestnanosť a presadzovať agendu rovnosti, musíme bojovať najmä proti chudobe detí. Na to, aby sme to dosiahli, sú potrebné prostriedky na financovanie sociálnych opatrení. Mali by sme navýšiť rozpočet fondu ESF Minimálne tretina z fondu ESF Plus by sa mala účelovo viazať na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Preto skupina SAD žiada, aby sa vyčlenilo minimálne 6 miliard eur eh, na ehm, záruku podpory detí, aby sa podporil boj proti chudobe detí. Ďalej, prekonávanie eh, chudoby u starších žien Penzie žien sú totiž o 40 priemerne nižšie ako penzie mužov. Tiež je treba eh, zaručiť eh, lepšie vyváženie pracovného osobného života. Vďaka tomu ženy budú mať väčšie možnosti zamestnať sa, budú mať vyšší plat a vyšší dôchodok v dôsledku toho. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Detien. Vážny pán predseda a vážna pani komisárka, iba to, čo človek sám zažije, e, čo človek e, pocíti na vlastnej koži, vníma ako skutočné reálne opatrenie. Pro, program ESF+, Plus, e, teda tento fond ESF+, Plus financuje projekty v celej Európe práve v ekonomicky slabších regiónoch sa neustále kladú otázky, čo nám prináša Európa. Tento sociálny fond reaguje rozhodne a správne. Európa investuje do ľudí ďalšie vzdelávanie, sociálne istoty, opätovné začlenenie na trh práce, do spoločnosti. Toto všetko sa z neho podporuje. A všetko sa to financuje zo sociálneho fondu. Pri štruktúrálnych zmenách Európa nenecháva ľudí ponechaných samých na seba. Dnes je chudoba ešte citeľná. Dokážeme to prelomiť len v prípade, že deťom poskytneme sociálne práva. Preto požadujeme, aby Európa deťom, ktoré sú postihnuté chudobou, e, poskytla základné potreby, bezplatné stravovanie na školách, bezplatné učebnice a tiež v prípade, že rodičia nemajú dosť peniazy na školské výlety, mali by to e, odfinancovať e, školy z verejných prostriedkov. Ďakujeme pekne. Teraz sa pani poslankyňa Regner. Na minútu, prosím. Ďakujem. Pán predseda, pani komisárka. Potrebujeme viac peňazí eh, na boj proti nezamestnanosti mladých. Tieto peniaze potrebujeme na to, aby sme mladým hlavám v Európe poskytli lepšie výhľadky do budúcna a všetkým deťom v Európe tiež, aby sme eh, dali vykúrenú detskú izbu. Isté, že každé dieťa má právo na eh, desiatú v škole. Preto potrebujeme dostatočné financovanie pre záruku na podporu deťom, tak aby každé dieťa v EÚ naozaj malo k dispozícii bezplatné zdravotné zabezpečenie, vhodné bývanie a tiež primerané stravovanie. A to znamená, že fond ESF Plus je treba e, vybaviť e, vyššími sumami. E, nestačia len reči, v zlatnej reči vyžaduje si to konkrétne kroky a činy a viac peňazí, aby sme dokázali, že naozaj Európa niečo pozitívne občanom dokáže priniesť. Ďakujeme pekne za ušetrené 3 sekundy. Teraz nasleduje Catch the Eye, pani poslankyňa Jezloviecka. Minúta, prosím. Ďakujem. V kontexte fondu ESF je hlavné uvedomiť si, že ide o zlepšenie vzdelávania odbornej prípravy ohľadom na potreby trhu práce, je treba, aby sa um, venovala pozornosť tým zručnostiam, ktoré sú potrebné na trhu práce, napríklad digitálne zručnosti. Tie budú neliehavo potrebné v budúcich rokoch. Ekonomika sa mení, priemyselná revolúcia 4.0 znamená, že tieto zručnosti sú potrebné. Musíme zvýšiť kvalifikovanosť našich pracovníkov a tiež musíme lepšie pripraviť mladých ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce. Zmeny sa dejú veľmi rýchlo, preto musíme poskytovať peniaze aj na predvídanie týchto zmien na trhu práce. Chcem sa poďakovať správodajcom, ktorí eh, pracovali na tento návrhu. Súhlasím s nimi v tom, že Musíme zaistiť prístup na trh práce najmä tým, ktorí sú zraniteľní a znevýhodnení. Mali by sme tiež podporovať podnikanie, taktiež SZČO, najmä u mladých ľudí. Ďakujeme pekne teraz pani Ward. Minúta, prosím. Ďakujem ľudia s postihnutím, taktiež e, mladí delikventní, e, mladí nezamestnaní v Británii sú vystavení riziku straty podpory, ak sa Brexit uskutoční, vzhľadom na to, že sa stratí 500 miliónov každoročne z fondu ESF. Združenia mladých ľudí odhadujú v Británii, že v prípade, že sa snažíme vypočítať straty z ESF a tiež taktiež z Fondu na regionálny rozvoj, služby pre mladých ľudí by znam, zaznamenali stratu zhruba 150 miliónov ročne po Brexite. Británia ako člen EÚ získavala veľké finančné prostriedky pre podporu mladých ľudí, ktorí neprimerane pocítili dôsledky úsporných opatrení, odkedy vstúpili do vlády. Konzervatívci 737 miliónov eur e, takéto škrty presadili v týchto službách pre mladých ľudí v celom štáte. V mojom regióne sa odhaduje, že zhruba 800 dlhodobo nezamestnaných mladých by prišlo o podporu bez ESF. Taktiež by sa stratilo 40 priamo zamestnaných. E, to znamená, že viac ako 130 tisíc mladých ľudí by stratilo takúto formu podpory občania Liverpoolu hlasovali za zotrvanie Británie v EÚ. Dajme im možnosť, aby naozaj v Únii zotrvali. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem za slovo. Politika úsporných opatrení a taktiež politika prispôsobovacích opatrení spôsobili, že v Európskej únii sú milióny nezamestnaných a chudobných. Fond ESF Plus môže financovať opatrenia zamerané na to, aby sa táto situácia zlepšila. Dajme tomu, je možné bojovať proti chudobe detí. Chudoba detí to totiž je veľmi rozšírená ďalej dlhodobo nezamestnaní. Aj tým môžu získať podporu z tohto fondu aj mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu. Zároveň je však potrebné podporovať nástroje vzdelávania a tiež ďalšieho vzdelávania, aby títo ľudia dokázali sa vysporiadať s potrebami nového globalizovaného sveta. Európsky sociálny fond môže tiež prispieť k tomu, aby aj, dajme tomu, sektor zdravotnej starostlivosti lepšie fungoval. Myslím, že by sme mali podporovať o mnoho viac nielen zamestnanosť. Ďakujem pekne. Pán Pimenta López. Ďakujem. Tento eh, fond je spojený s rôznymi cieľmi, eh, ale pritom je veľmi úzko napojený na európsky semester, nie je tam dostatok peňazí, tiež podmienky, ktoré sú stanovené. Určuje komisia a je to tiež blízko napojené na fond Invest EU. V prípade Portugalska sme predložili viacero pozmeňacích návrhov. Je potrebné zaručiť spoločné riadenie, taktiež musia sa podporovať investície do verejných služieb, Ehm, musí sa podporovať taktiež rovnosť najmä eh, v sektore eh, zdravotníctva, taktiež v iných eh, sektoroch je treba zamerať sa na zraniteľné skupiny, je treba vytvárať pracovné miesta, bojovať proti chudobe veľmi konkrétnymi opatreniami a tiež je treba navýšiť fond tohto rozpočtu. Sú to pozmiace návrhy, ktoré môžu zlepšiť fungovanie tohto fondu. Ďakujeme pekne za týchto presne dodržených 60 sekúnd. Teraz pani poslankyňa Šojdrová. Ďakujem za slovo. Domnievam sa, že toto nové nariadenie o fonde ESF Plus prispieje k efektívnemu využívaniu prostriedkov, nemalo by dochádzať k prekrývaniu fondov a projekty by mali môcť skombinovať viacero cieľov. Nové pravidlá by mali uľahčiť implementáciu a znížiť administratívnu záťaž. Tiež vnímam pozitívne aj lepšie prepojenie financovania s procesom európskeho semestra Verím, že by vďaka tomu sa mali alokovať prostriedky na kľúčové prioritné oblasti, v ktorých členské štáty vykazujú neuspokojivé výsledky. Tiež by malo dôjsť k rýchlejšiemu prekonaniu socioekonomických rozdielov medzi členskými štátmi. Chcela by som tiež oceniť vyššiu flexibilitu pri investovaní prostriedkov a tiež, že sa ponechá možnosť prispôsobiť financovanie podľa národného kontextu v Českej republike, dajme tomu, budeme môcť pokračovať v podpore detských skupín, mikrojaslí a vzdelávacích e, projektov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Kateřina Konečná. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni. Je smutnou pravdou, že v európskej spoločnosti pretrvávajú mnohé sociálne výzvy. Viac ako 100 miliónov občanov je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Iba v Českej republike žije 863 tisíc obyvateľov, ktorí sa dostali do dlhovej pasce, ktorá skončila exekúciou. To je samozrejme obrovský problém, s ktorým súvisí aj to, že zadlžení ľudia veľmi často neveria v spravodlivosť. Tieto problémy nielenže ohrozujú dobre životné podmienky priamo zasiahnutých občanov, ale tiež spôsobujú hospodárske a sociálne tlaky na celú európsku spoločnosť. Preto som veľmi rada, že Európsky sociálny fond Plus bude podporovať investície do ľudí a systémov v oblasti politiky ako napríklad zamestnanosť, verejné služby, zdravie, vzdelanie a sociálne začlenenie. Európska únia nesmie nikdy zabúdať, že najlepšia investícia je do ľudí a do lepšej kvality života. Naši občania totiž si zaslúžia tie najlepšie podmienky, aby sa mohli slobodne rozvíjať v, v spoločnosti mieru. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Faria. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem. Ďakujem, ďakujem aj ja spravodajkyni. Tento fond ESF Plus bol kľúčovým prvkom um, európskej um, spoločnosti tá je čoraz viac vystavená výzvam, najmä starúce spoločnosti, taktiež trpia sociálne služby, systém zdravotnej starostlivosti. To si vyžaduje viacročnú stratégiu EÚ, musí to presahovať a hranice len um, politické úrovne je treba, aby to zasiahlo miestnu politiku, sektor zdravotníctva, 413 miliónov eur toľko 1,2 milióna. Je to ambiciózny fond, ktorý má zlepšiť prístup pre všetkých. Mala by sa zaručiť kvalitná zdravotná starostlivosť, taktiež mala by sa e, zaručiť prioritizácia rôznych fóriem zdravotnej starostlivosti e, krátkodobej, dlhodobej a podobne. Mali by sa podporovať taktiež centra excelentnosti na lokálnej úrovni, mali by sa zohľadniť taktiež potreby rodín, tak aby žiaden občan nebol ponechaný v zabudnutí. Ostatnia v tej Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom je pani Ramona Toms. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Európska únia môže zostať konkurencieschopnou na celosvetovej úrovni, ak si ponecháme vysokú úroveň zamestnanosti, zdravia a sociálnej inklúzie. Nedostatky vo vzdelaní a v digitálnej ére a tie nedostatky e, pri prepájaní vzdelávania a potrieb trhu práce e, majú negatívny vplyv na Európsku úniu. Musíme investovať do ľudského kapitálu. To e, prispieje k sociálnemu rastu a ekonomickému rastu a Fond ESF Plus je investíciou do ľudského kapitálu. Ako spravodajkynia pre ľudskú iniciatívu e, si myslím, že by sme sa mali postarať o svojich mladých a mali by sme stanoviť minimálne percento, ktoré musí byť spolu financované členskými štátmi v rámci tohto programu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, pani komisárka Tysen. Ďakujem, pán predseda. Vážený Poslanci a poslankyne, táto rozprava ďalej poukázala na dôležitosť fondu ESF+. Vaša správa bude solidným základom pre rokovanie medzi inštitúciami. Ako vždy, komisia je otvorená pri rokovaniach trialogu. Veľmi dúfam a som si istá, že za rumunského predsedníctva rada takisto pokročí v oblasti ESF+, pokiaľ ide o prijatie v roku 2019 v dostatočnom časom prestihu pred ďalším kolom programovania. Investovanie do ľudí je hmatateľnou ilustráciou našich hodnôt, náš finančnej podpory do konkrétnych aktivít na podporu našich občanov, mužov, žien, občanov, ktorí sa narodili v Európskej únii, občanov, ktorí sa narodili mimo Európskej únie a to už od raného detstva. Fond ESF Plus je nástroj z priamou pomocou poskytovanou občanom. Je to nástroj, ktorý by mal pomáhať v oblasti sociálnej kohezie a sociálnej konvergencie. Som presvedčená o tom, že vďaka silnej zaangažovanosti ostatných zákonodárnych orgánov sa Európska únia bude snažiť lepšie poskytovať našim občanom to, čo potrebujú v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem vám za vašu tvrdú prácu a za to, že ste postupili tak rýchlo vpred, ako ste postupili a blahoželám všetkým, ktorí sa na tom zúčastnili a takisto blahoželám pani spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A Posledné slovo má pani e, spravodakyňa, pani Lope Fontanie. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať kolegom za ich vynikajúcu spoluprácu pri vypracovaní tejto správy a chcem sa poďakovať aj komisii za ich e, návrhy. Nemali sme veľa času, ale myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť solidný a vyvážený text. A to vďaka tomu, že všetci máme spoločný cieľ a to mať lepšiu sociálnu Európu. To znamená, že e, máme stanoviska, e, ktoré podporili mnohí. Máme tu isté rozpory v niektorých oblastiach, ale myslím si, že dohoda, ktorú sme dosiahli vo výbore MPL, bude užitočná pre všetkých Európanov bez ohľadu na to, kde žijú. A podarí sa nám zlepšiť aj sociálnu kohéziu. Tento fond bude v súlade s Európskym e, sociálnym pilierom a článkami a zmluvy o fungovaní Európskej únie. E, zoberie takisto do úvahy aj rôzne územné rozdiely, ktoré existujú medzi a v rámci e, členských štátov. Vyšleme dva jasné signály. Je, prvým z nich je, že občania, európske občania sú to, o čo sa Európska únia najviac stará a preto sa budeme žiť lepší kvalitu života. A druhý signál, ktorý sme vyslať, je, že my v EP sme urobili svoju prácu a táto práca priniesla plody. A keď táto správa bude prijatá, dúfam, že bude prijatá, budeme môcť začať rokovania. Ako spravodajkynia viem, že je to ťažké. Viem, že rumunské predsedníctvo si nájde čas vo svojom mandáte, aby začali rokovania a dúfam tak ako moji kolegovia, že sa nám podarí uzavrieť Eh, túto správu ešte eh, v tomto eh, legislatívnom období. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyni. Myslím si, že vám už môžeme zablahoželať k povahe rozpravy. Končím diskusiu a hlasovať sa bude zajtra teraz. Prechádzame k poslednému bodu na našom programe, ale ešte vždy máme pol hodiny na tento posledný bod a je to správa od eh, Pascala Arimonta, osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca Interreg. Chcel by som požiadať poslankyne a poslancov, aby sa hlásili o slovo v spontánnej rozprave len vtedy, ak ešte doteraz nehovorili. Pripustím e, k slovu iba tých, ktorí e, ešte doteraz nehovorili. Máme iba 29 minút a mali by sme skončiť o 11.23, čo je veľmi neskoro. Takže teraz dávam slovo Paskalovi Arimonovi. Áno, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážené kolegyne a kolegovia. Uh, sledoval som hlasovanie eh, o Brexite veľmi pozorne a eh, musím povedať, že teda to hlasovanie dopadlo neúspešne. Eh, Brexit znamená aj koniec spolupráce, cezhraničnej spolupráce. Interreg znamená presný opak. A hovorím zo svojich skúseností, keď hovorím, že Interreg od roku 1990 prispieva k tomu, že e, mnohé e, hraničné regióny sa stali spoločnými e, regiónmi. A ľudia tam ešte majú isté problémy, ale tie treba prekonávať krok za krokom. Ako poslanec parlamentu som sa staral o to, aby sme odstranili všetky nedostatky a rozpory. Máme tu viac ako 900 pozmeňujúcich návrhov a to viedlo k tomu, že e, všetci naozaj brali túto správu veľmi vážne a podarilo sa e, odstrániť všetky rozpory. E, hraničné regióny nesmú byť slepou uličkou, ale mali by oživiť Európu V našej správe ako parlament vysielame jasný signál. je tu objem 8,4 e, miliard na nasledujúce obdobie a komisia chcela fixovať e, túto sumu. Tento rozpočet sa pevne stanoví na sledujúcom období, ale my sme predpokladali 11,1 miliard e, eur podľa nás e, táto suma e, je potrebná na to, aby e, cezhraničná spolupráca fungovala, pretože cezhraničná spolupráca je pre celú Európu veľmi dôležitá. Nemalo by tu dochádzať k znižovaniu rozpočtu. Ľudia, ktorí žijú na hranici nechápu, prečo sú ešte vždy prekažky na hraniciach. Práve sú to títo ľudia, ako, ktorí ako prví zistia, čo funguje, čo nefunguje v Európe. Projekty Interreg sú často pilotnými projektmi. Prinášajú riešenia pre veľmi konkrétne problémy v rozličných regiónoch. A tieto riešenia sú to, čo Európa naozaj potrebuje. Kolegyne a kolegovia, bolo pre nás dôležité nájsť e, jednoduché projekty a podporovať tieto cezhraničné projekty. E, bolo pre nás dôležité, aby e, prekladatelia projektov nemuseli meniť svoje štruktúry. Keď niečo dobre funguje, tak prečo by sme to mali zmeniť? Nemali by sme meniť to, čo dobre funguje. Práve naopak, dôležité pre nás bolo aj to, aby mikroprojekty ľudia ľuďom sa stali eh, pevnou súčasťou eh, Interregu. Eh, veľmi sa teším, že sme napísali text, ktorý je veľmi orientovaný na prax. A tento text nemá nič spoločné so slonovinovou väžou v Bruseli. Vychádzame veľmi dobre s výborom regí a sociálnym hospodárským výborom. A tá byrokracia predstavuje naozaj obrovskú prekážku a to musíme zredukovať. A myslím si, že aj v tejto oblasti sa komisia uberá správnym smerom. Kritéria sme zadefinovali tak, aby pripravili budúcnosť. To znamená, že sme zadefinovali kritéria, ktoré eh, spôsobujú eh, problémy, napríklad v oblasti eh, klimatických zmien. A toto všetko spracúvame. A tento program Interreg eh, musíme zadefinovať ako symbol. Keď, eh, keby eh, šéf reklamnej agentúry musel natočiť film o Európe, tak by tam mal tiež spomínať tieto projekty Interreg, ktoré by mali byť zaujímavé. Prepačte, ale už ste vyčerpali svoj čas a teraz za výbor pre rozvoj pani Teo Charus, nevidím ju tu a preto sa rovno obraciam na pani komisárku Thyssen. Nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne ešte raz, a pán predseda, že mi dávate slovo dnes večer. V mene Európskej komisie sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Arimontovi a tieňovým spravodajcom za túto správu a za vašu podporu európskej územnej spolupráce, ktoré znamená aj ako Interreg. Eh, je veľmi dobré, že ste rýchlo eh, pracovali. Nemáme už veľa časov a preto je veľmi dôležité, aby to všetko bolo pripravené, keď eh, nastúpi ďalšie programovacie obdobie. Komisia si je istá, že rada urobí všetko preto, aby zachovala hybnosť v tomto dôležitom spise a aby čoskoro spustila rokovania. Je to o to dôležitejšie, že Európska územná spolupráca tvorí podstatu našho spoločného európskeho projektu. Treba e, prejsť na druhú stranu hranice, aby sme riešili naše spoločné e, úlohy. E, sú tu nové prvky. Treba mať pripravenú architektúru programov, ktorá by mohla byť spoločná, aby sme sa vyhli prekrývaniu a fragmentácii a tým sa zlepší účinok na jednotlivé regióny. Potom e, sú tu funkčné oblasti, e, ktoré by sme chceli zachovať. Chceli by sme e, zachovať cezhraničnú spoluprácu alebo bilaterálnu spoluprácu v oblasti morských projektov. Chceli by sme programy silnejšie prepojiť s existujúcimi budúcimi strategickými rámcami a politickými iniciatívami. No a na záver by sme chceli zjednodušiť celý rámec, a to radikálne, tak aby sme venovali menej finančných prostriedkov administratívnym a kontrolným úlohám a aby sme sa mohli e, zamerať viac na výsledky a skutočný účinok. Komisia si cení, že uznávate našu snahu zjednodušiť e, celú túto prácu a e, spolupracovať pri týchto zjednodušovacích opatreniach. No a na záver programy Interreg, eh, programy cezhraničnej spolupráce sa zamerajú viac než predtým na inštitucionálnu spoluprácu a budeme riešiť eh, problémy eh, v cezhraničných oblastiach a budeme riešiť otázky spoločného záujmu. Chceli by sme zjednodušiť európsku územnú spoluprácu a môžeme ju aj posilniť a dostať ju na vyššiu úroveň. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne pani komisárka. A teraz za výbor pre rozpočtovú kontrolu pán Kon. Ďakujem veľmi pekne. Som dieťaťom rínskej pohraničnej oblasti, kde žijú milióny nemeckých a francúzských občanov a je veľmi dôležité, že máme takéto projekty, pretože Interreg prekračuje hranice, je tu spolupráca medzi univerzitami, sú tu mnohé programy, ktoré ľudí spájajú a bavia ľudí a to očakávame od Európy, že nás Európa jednoducho bude baviť a robíme e, to, čo je dôležité e, pre parlament a to je poskytovať viac finančných prostriedkov takýmto programom, pretože nechceme len, aby tieto programy pokračovali, ale aby sme ich rozšírili tak, aby Európa ďalej spolu rásla. Ako spravodajca výboru pre rozpočtovú kontrolu by som chcel zdôrazniť, aké je pre nás e, dôležité, aby sme znížili e, byrokraciu, pretože byrokracia si vyžaduje e, veľa času a ak si vyžaduje viac času ako samotný projekt, tak to už potom nespôsobuje ľuďom takú radosť. Chceli by sme, aby sa ľudia nadchli pre Európu, aby ich bavila a preto musíme ďalej pracovať na tomto projekte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za výbor pre kultúru a vzdelávanie pani Mici. Vážený pán predseda, finančné nástroje, ktoré sa uvádzajú v tejto správe, sú veľmi dôležité pre regionálny rozvoj, kultúru, vzdelávanie a EÚ. Sú zásadné, ak chceme úniu, kedy sú občania stredobodom a majú rovnaké príležitosti bez ohľadu od e, toho, odkiaľ pochádzajú. E, je to všetko dôležité, ak chceme stierať hranice, potrebujeme dostatok finančných prostriedkov. Spravodajca odviedol veľmi dobrú prácu, ale musíme sa viac zamerať na vzdelávanie, pretože to zvýši konkurencieschopnosť a to vo všetkých európskych regiónoch. Takže musíme vyslať spoločný odkaz, všetci sme si rovní, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame. Žiadne hranice, bez ohľadu na to, aké sme kultúry, akým jazykom hovoríme. Potrebujeme mať dostatok prostri- e, príležitosti. Ďakujem za EPP, pán Van Nistelrooy. Nech sa páči. <clears throat> voorzitter rapporteur arimont eh, commissaris thyssen ďakujem spravodajcovi aj komisárke sa chcem poďakovať. Dnes je eh, vhodný deň podľa mňa. Eh, cezhraničná spolupráca je myslím, že dôležitá aj v súčasnosti. Nie je to otázkou minulosti. Napríklad Írsko pretože ma to dopad aj na školy, na univerzity. E, súvisí to aj s novými technológiami a potrebujeme susedov z druhej strany hranice. Pohraničné regióny e, sú vlastne tým spojivkom tých väčších regiónov. Pozrite sa na Škótsko e, vďaka programu Interreg, programom Interreg mohli toho veľa dosiahnuť